Mes chers collègues, veuillez gagner votre place. Milí kolegovia, prosím vás, posadajte si na svoje miesta. Musíme e, otvoriť túto schôdzu, lebo 9.45 väčšina z vás e, má povinnosti na e, schôdzach skupín. Táto schôdza má za cieľ predovšetkým uskutočniť hlasovanie o správe o návrhu správy o revízii viacročného finančného rámca, priebežnej e, revízie. Ja by som sa chcel e, presvedčiť o e, vašom súhlase s programom a chcem spresniť, že bod číslo 7 bude preskúmaný medzi bodom 3 a medzi bodom 6 a bod 6 bude nahrádený bodom 4, pretože bod 9 bude odložený a myslím si, že odložíme aj hlasovanie o bode 5 a 8. Inak povedané, e, my e, začneme prácu revíziou viacročného finančného rámca a budeme pokračovať transferom kreditov. E, včera zasadli koordinátori schválili zmenu dátumu schôdzi nášho výboru. Táto schôdza bola pôvodne plánovaná na 1. septembra, ale pretože 1. septembra prebieha trialóg o rozpočte na rok 2017 a medziinštitucionálne schôdze o platbách, preto e, táto schôdza bola preložená na 31. augusta. A e, Sekretariat výboru pripraví technický list o rozpočtových dôsledkoch Brexitu. Budú tam zohľadnené súčasné finančné okolnosti a britský šek a vlastne bude sa vychádzať z hodnotení období 2014, 2015 2016 Bude brať do úvahy e, príspevok Veľkej Británie, britský šek a potom príspevky, ktoré boli alokované do Veľkej Británie. A potom sa pokúsime vyhodnotiť, aké kompenzácie budú pre členské štáty vzhľadom na to, že britský šek je financovaný špecifickým spôsobom, e, ktorý nemá rovnaký dopad na všetky členské štáty. Takže toto sú informácie, ktoré som vám chcel oznámiť ešte by som vám chcel pripomenúť, že sme e, prezidentom Šulcom pozvaní na konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. septembra o vlastných zdrojoch. A bolo by naozaj dôležité pre úspech tejto konferencie, aby veľa e, členov rozpočtového výboru sa tejto konferencie zúčastnilo a aby sa zúčastnilo rozpravy. Takže možno by ste ste mohli túto schôdzu využiť aj na to, aby ste sa stretli s delegáciami národných parlamentov a takto posilniť vzťahy medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. No a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o príprave revízie E, finanč, viacročného finančného rámca 2014-2020. Chcem poblahoželať a poďakovať našim dvom spravodajcom Janovi Olbrichtovi a Izabel Tomás za úctyhodnú prácu, ktorú odviedli na tejto téme. A ja som presvedčený, že získame najlepšie výsledky z tejto revízie. Dnešné hlasovanie je nevyhnutné pre vypracovanie pozície Európskeho parlamentu k predvolebnej revíziu, revízii viacročného rámca 2014-2020. E, sú tam prehlbené e, odporúčania Európskeho parlamentu, odporúčania komisie, náz, e, návrhy na re, priebežnú revíziu a udalosti, ktoré my teraz prežívame – ako je Brexit, ktorý odhlasovala väčšina britských voličov, je tým rozhodujúcim okamihom pre budúcnosť Európskej únie a ja som presvedčený, že aj na e, rozvoj vlastného rozpočtu som presvedčený, že rozprava E, o tejto téme bola otvorená v decembri 2015, boli stanovení spravodajcovia a prípravný rámec revízie. Mali sme tu monitorovaciu skupinu, ktorá bola vytvorená na začiatku roka, ktorá mala vyhodnotiť dopad a účinok viacerých nástrojov tohto obdobia 2016-2020 a prípravná fáza bola uzavretá verejným vypočutím prie, o priebežnej revízii viacročného finančného rámca, ktorá sa, to, toto vypočutie sa uskutočnilo 17. marca. Teraz tu máme e, tieto dôkazy a podklady a naše hlasovanie e, nebude ovplyvnené britským hlasovaním v prospech Brexitu, pretože si myslíme, že je lepšie hlasovať. O, sme si mysleli, že bude lepšie hlasovať o tomto po 23. júne. Ďakujem zástupcom Európskej komisie a externým účastníkom tejto debaty. A teraz dám slovo e, spravodajcom, ale ešte chcem povedať, že e, návrh Európskej komisie berie v širokej miere do úvahy odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe. A teraz dám slovo našim spravodajcom a potom prejdeme k hlasovaniu. Želáte si vyjadriť sa? Vážený pán predseda, ja by som sa radšej vyjadrila s vašim dovolením po hlasovaní. Pán Oblicht, áno. Ja sa teda radšej vyjadrím pred, takže chcel by som poďakovať všetkým koordinátorom, skupinám, tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Je to prvý krok, nie posledný krok. My začíname prácu na e, priebežnej revízii. My očakávame, e, máme očakávania od komisie, ale myslím si, že v súčasnosti sme našli uspokojivé kompromisy s komisiou. A keďže vy ste sa zmienili o kompromisných návrhoch, ja chcem povedať, že v úzkej spolupráci s našimi dvoma spravodajcami ja som pripravil pozmeňujúci návrh, ktorý vám i hneď e, predstavím, ktorý sa týka odseku 28b. Takže skôr ako prejdeme k hlasovaniu, prosím vás, aby ste založili vaše hlasovacie karty do hlasovacích zariadení, aby sme si overili fungovanie. Ja som iba chcel podotknúť, že moja hlasovacia karta je niekde na ceste medzi vydávacím kioskom a touto miestnosťou, takže v priebehu hlasovania ju dostanem, takže ja vám budem naznačovať rukou, ako budem hlasovať, tak prosím vás, berte moje hlasovanie do úvahy. Ďakujem. E, samozrejme, budem brať do úvahy vaše hlasovanie bez karty kým nepríde. Nie sú žiadne iné žiadosti o rečnický čas, takže prejdeme k hlasovaniu. Otváram hlasovanie, skúška. Končím hlasovanie. Ďakujem. Takže pozmenujúci návrh 11, kto je za? Proti? Zdržali sa. Odmietnutý pozmeňujúci návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý Pozmenujúci návrh 15 je pokrytý kompromisom 14, 21, 22, ale keďže ešte nemáme tieto kompromisy, budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16 e, a 17 sú identické pozmenujúce návrhy za, proti, zdržali sa, prijaté a prejdeme k 18, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 21 za, proti, zdržali sa, odmietnutý, 22 za, proti, zdržali sa odmietnutí 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa odmietnutí 26 za, proti, prijatí 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený, e, pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí 44, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí 43 za, proti, zdržali sa odmietnutí poz... dva identické pozmenujúce návrhy 45-46 za, proti, držali sa. Sú prijaté 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 48, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prvá časť je prijatá, druhá časť je stiahnutá, 49 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 50, kto je za, proti, overíme si elektronicky hlasovanie, Pardonnez-moi. Alors, c'est la partie séparée de la... Takže máme tu oddelenú časť hlasovania 50, ktorý je dodatkom ku kompromisu číslo 3. a ktorý bol pridaný do kompromisu číslo 3. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Proti? Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Ne fonctionne pas.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 Qui est pour? 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa, prijatý. 69 za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý, 9 kompromis 9 za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňujúci návrh 96 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 131 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 133 za, a 134 spolu za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmenujúci návrh 135. Máme viac častí, prvá časť, o tej nehlasujeme, pretože je pokrytá kompromisom 14, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Zamieta sa čas 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa čas 4 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 5 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 6 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 63. Nebudeme hlasovať o názve, to je pokryté kompromisom 15, čas 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, čas 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, čas 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, čas 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 249 a 251. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 255 za, nie, pardon, lebo 20, 49 a 51 boli prijaté odpada, kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý pozmenujúci návrh 141 za, proti, zdržali sa, odmietnutý kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmenujúci návrh 145 za, proti, zdržali sa. Odmietnutý 146 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 149 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 148 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 152 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 153 stiahnutý, 154, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť je stiahnutá, 155 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 156 za, proti, zdržali sa, prijatí, 159 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 160 za, proti, zdržali sa, prijatí, 161 za, proti, zdržali sa, odmietnutí, 163 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 162 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 166 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 165 za, proti, zdržali sa, zamieta sa Ústny pozmenujúci návrh číslo 1, 28a za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 168, kto je za, kto je proti. Je tam aj, pardon, je tam ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz tu ja vkladám môj pozmenujúci návrh v súlade s našim správodajcom, pánom Olbrichtom a s pani Toma, ktorá tam bola prítomná, ktorá e, potvrdzuje svoju podporu tomuto textu. Máte na stole text 28b britský e, referendum berie na vedomie výsledok britského referenda 23. júna a v tomto zmysle volá komisiu na to, aby zabezpečila, e, aby rozpočtový orgán e, získal všetky relevantné informácie o tom, aké budú dopady na rozpočet v dôsledku tohto referenda bez ohľadu na výsledok nadchádzajúcich rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.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 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeniť návrh 211, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutý pozmenujúci návrh 212 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý, Pozmeňujúci návrh 225 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 226 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 227, lebo 224 bola stiahnutá, 227 za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 18 proti 17, 229 za, proti, zdržali sa prijatí, 228 za, proti, pardon, odpada, 230 za, proti, zdržali sa prijatí, 231 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200, 233 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 234 za, proti, zdržali sa, prijatí. 235 za, pardon, odpada, lebo 234 e, bol prijatý. 236, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 237 za, proti, strešali sa, zamieta sa 238 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 239 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 240 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 241 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 242 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 243 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 244 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 245 za, proti, zdržali sa, prijatý 246 za, proti, zdržali sa, prijatý sedem za, proti, zdržali sa, zamieta sa 248 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 253, kto je za, proti, zdržali sa, odmieta sa kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 349 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý 266 za, proti, Držali sa. Zamietnutý pozmeňujúci návrh. Kompromis 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 29, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 281 za. Proti zdržali sa, zamieta sa, 285 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 286 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 290 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 291 za, pro, proti, zdržali sa, zamieta sa, 287 stiahnutý, 288 za, proti, zdržali sa, za, stiahuje sa 289 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 297 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 296 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 294 za, proti, zdržali sa prijatí, 295 za, proti, zdržali sa prijatí, 298 za, proti, zdržali sa prijatí, 300 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 301 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Kompromis 30 za, proti, zdržali sa. Prijatý pozmenujúci návrh 353 za. Pardonnez-moi, sauté une part. Ospravedlňujem sa, preskočil som jeden paragraf 308. Amendement 308. Qui est pour 308. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 311. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 309. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 312. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 313. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 314. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 315. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 316. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 325. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 326. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 327. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 328. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Na 333, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 335, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 138, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 336, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 337, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 339. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 349. 43. Kto je za? A 344. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý 353, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 354, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 355, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý kompromis tri, číslo 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh úvodné ustanovenia 3, kto je za, kto je proti. Čiže ešte raz trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Číslo 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 1. Kto je za? kto je dva, proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz tu máme stanoviská, ktoré boli vyjadrené v špecializovaných výboroch a ktoré boli zohľadnené našimi spravodajcami. Želáte si niečo povedať, pán Olbricht? Uh, Áno, ak pani Tona súhlasí, my by sme chceli zdôrazniť, že ten veľmi dôležitý vstup, ktorý priš, prišiel vlastne od tých špecializovaných výborov. My sme sa snažili ich zahrnúť do kompromisov. Preto aj všetky návrhy, ktoré prišli z týchto výborov, vlastne boli pokryté kompromisnými návrhmi. Preto je to takto navrhnuté v správe. Ďakujem. Très bien. Merci. Výborne, ďakujem. Nech sa Pán, pán predseda, sa chcel opýtať, Teraz, keď prebehlo referendum vo Veľkej Británii, aj niektorí naši europoslanci aktívne vidli kampaň za vystúpenie z európskej demokracie, tak si myslia teraz, že demokracia na európskej úrovni neakceptovateľná. Ja sa pýtam, či takíto poslanci, ktorí niečo slúbili svojim občanom, už to nechcú a chcú tu hlasovať, tak či sú k tomu opravnení. Pretože ide o to, že oni niečo slúbili, národ sa rozhodol, my sme parlament a prečo tu s nami ešte sedia pri stole a chcú o niečom rozhodovať, rozhodovať? Ja si myslím, že v tejto miestnosti už nemajú čo hľadať. Ak som to správne pochopil, tak ja si poznačím vaše vyhlásenie a po referende vlastne e, britské úrady musia oznámiť e, otvorenie článku 50 a potom sa začne negociačný proces. Viete, že to môže trvať dva roky, ale v každom prípade má referendum dopad aj na rozpočet Európskej únie. My sa pokúsime odhadnúť e, dôsledky v súlade so želaním spravodajcu E, ktoré tu vyjadril pán Olbricht, pokiaľ ide o pripomienky e, špecializovaných výborov. To sú veľmi dôležité pripomienky a stanoviska a oni boli vzaté do úvahy správodajcami a preto nie je potrebné o týchto stanoviskách hlasovať. A my sa teda e, vyjadríme o e, takto pozmenenom texte ako celku. Otváram elektronické hlasovanie. Le scrutin est clos. Končím hlasovanie. Takto pozmenená správa je schválená 29 hlasmi proti 5 a jednému zdržaniu. Gratulujeme spravodajcom a všetkým, ktorí prispeli e, k ukončeniu tejto dôležitej práce a dovolím si vyjadriť želanie, že komisia vezme do úvahy v nasledujúcich dňoch a týždňoch obsah tejto veľmi dôležitej správy, ktorá pripravuje budúcnosť Európskej únie. Máme ešte niekoľko minút a dávam slovo pánovi Dopré. My sme tu mali rozpravu o e, platbách e, pre Európsku službu, e, vonkajšiu službu. Ďakujem, pán predseda. Ja som dostal tieto informácie a považujem ich za uspokojivé, takže ja navrhujem, aby sme hlasovali pozitívne. Výborne, budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Transfery sú schválené 29 hlasmi za, 5 proti a jedným zdržaním pani Toma. Želali ste si vystúpiť, ospravedlňujem sa vám. Ďakujem, pán predseda, bolo to veľmi stručné, ale je to veľmi dôležité posolstvo. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom a politickým skupinám, ktoré prispeli nielen k výsledku tohto hlasovania, ale aj k práci na tejto k správe. Chcem sa poďakovať aj pánovi Olbrichtovi, aj parlamentnému servisu, aj našim asistentom a spolupracovníkom. A trvám na komisii a na jej stanovisku, pretože ja som veľmi často počas debaty to spomínala. E, rozpočet to sa netýka sektorových politik politík a my sme preto zobrali do úvahy sektorové politiky bez toho, že by sme ich vyhodnocovali. Ja viem, že pána Maragala to frustrovalo. My sme tu nemohli prepisovať rozpočet pre sektorové politiky, ale museli sme brať do úvahy jednotlivé stanoviská, pretože my nemôžeme tlačiť dnu oknom to, čo sa nepodarilo pretlačiť dverami. E, a veľmi stručne teda chcem povedať, že toto je iba začiatok veľmi dlhej cesty a bude potrebné pokračovať, aby sme všetci spolu sa spojili tak ako dnes ráno a vzhľadom na výzvy, ktoré pred nami stoja, vám ďakujem za vašu účasť. Ďakujem. Môžem vous A ja vás teraz vyzývam, aby ste naozaj e, E, radosť z tohto hlasovania trošku zmiernili, pretože je to síce, je to síce e, radostná správa, takže prosím vás, nekroťte sa, vyjadrite svoju radosť a uvidíme, čo bude ďalej. Pán Dopre, želáte si pokračovať s transfermi pre, pre dvor auditorov? Áno, pán predseda, dvor auditorov nám navrhuje štyri platby Prvá, prvý transfer sa týka 788 700 tisíc eur. Je to potrebné pokryť náklady na obnovenie e, mandátu členov, najmä po odchode, najmä súvisiace s odchodom predsedu v oktobri. Druhý transfer 126 miliónov eur, to je už väčšia suma to sú výdavky na lekárske vyšetrenia, lekárske služby, energetickú spotrebu a tak ďalej. 1260 tisíc eur na preklady, vzhľadom na to, že tu máme veľké množstvo špeciálnych správ. Ja si myslím, že my by sme mali pri inej príležitosti na inej schôdzi, lebo nechcem byť proti tomuto transferu, ale chcel by som prediskutovať s dvorom auditorom kritéria, ktoré používajú, lebo je čoraz ťažšie sa v tom vyznať. Takže myslím si, že by sme mali mať o tejto téme serióznu diskusiu aj s dvorom auditorom, ale nie som proti transferom a príjmame transfer číslo 475 miliónov eur do polivalentného detského centra. Došlo tam k navýšeniu výdavkov v súvislostiami s jaslami. A e, teda e, transfer číslo 4, to je 12 tisíc eur v prospech E, profesionálneho zdokonaľovania sa a financovanie nového programu rozvoja leadershipu a manažmentu. Samozrejme, nebudeme proti zlepšovaniu kvality manažmentu a leadershipu, tak ja dúfam, že aj výsledky budú na úrovni našich očakávaní. A to je všetko. Ďakujem. A teraz ešte pán Maňka, nech sa páči. Pán predseda, e, samozrejme podporujem všetky transfery, ktoré predložil pán spravodajca, ale bude potrebné do budúcnosti si rozdiskutovať s dvorom auditorov jednu vec v roku 2006 urobili audit a zistili, že keď nejaká inštitúcia prekladá a už nestíha prekladať, tak si automaticky objednáva preklady u externých prekladateľov. Pritom v iných inštitúciách našich vlastných máme voľné kapacity, ktoré sú nevyužité. A takýmto spôsobom, ak by sme spolupracovali, tak by sme ušetrili ročne 11 miliónov eur v našom vlastnom rozpočte. Čiže otázka je, či takto postupuje aj dvor auditorov, keď si objednáva externé preklady, či najprv zistí, či nejaká iná inštitúcia nemá svojich vlastných voľných prekladateľov. Ďakujem. Bien, si personne demande la parole. Ehm, my, sa, my sme sa vyjadrili k tomuto transferu. My nespochybňujeme tieto sumy. Ak nie sú námietky, tak budem považovať tieto transfery za schválené. A teraz dávam slovo nášmu všeobecnému správodajcovi za rozpočet 2016. Pán Fernández, nech sa páči. Rozpočet 2016. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem navrhnúť, aby sme hlasovali za e, transfer 11, to je 8 miliónov eur a týka sa iba administratívnych výdavkov, ktoré sú spojené s externalizovanými službami. E, ďalej je to opätovné nasadenie ľudí v prospech niektorých generálnych riaditeľstiev, ktoré majú viac práce, najmä pokiaľ ide o generálne riaditeľstva, ktoré pracujú s krízou utečencov. Potom tu máme transfer, e, pokiaľ ide o servisy DŽ, Regio a ECFA na, na generálny sekretária, takže ja navrhujem, aby sme hlasovali za tieto transfery. Dobre, takže my to budeme konzultovať menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tieto transfery sú odhlasované 31 hlasov za, e, 2 sú proti, 1 zdržanie. A teraz prejdeme k správe kolegu Gajera o Európskej agentúre leteckej bezpečnosti. Teraz poprosím, aby ma e, podpredseda na, nahradil, pretože ja musím z naliehavých dôvodov túto schôdzu opustiť.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 so we are now proceeding to the vote on the... Takže prejdeme k hlasovaniu o správe pána Jenského o spoločných e, pravidlách pre leteckú bezpečnosť a založenie agentúry. Náš návrh 27 až 37, budeme hlasovať o nich unblock. E, Súhlasíte s tým? Dobre, takže dávam hlasovať o 27 až 28 e, až po 37. Áno, hlasíte sa? Pán Zany. Zany. Ďakujem pekne. Môžeme to dať radšej eh, individuálne a nie unblock? Good. Then we will put them to vote individually. Dobre, tak budeme hlasovať jednotlivo. 28 to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 31, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. 32, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 35, 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 35, kto je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 36, to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 37, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, prekvapenie. 38, to je za, to je proti. Asi by sme si mali toto overiť. 38. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A toto bolo prijaté 21 proti 11, 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý tiež. Ďalej 41, 2 až po 67. Opäť robím ten istý návrh, aby sme o nich hlasovali unblock. ...41 až po 60, lebo 61 predložil niekto iný, takže 41 až 60 môžeme hlasovať o tomto unblock? Dobre, ďakujem, takže dávam hlasovať o 41 až 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutým. Teraz hlasujeme o 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 62. Kto je za? Kto je proti? Kto je sa zdržal? Zamietnutý. 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 66. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Môžeme to elektronicky overiť, overiť si elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 18 voči 17. 4, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatý rovnakou väčšinou, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tiež prijatý, 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dobre, overíme to. Šestka. Elektronicky hlasujte, prosím. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijatý 19 proti 16. 70. 70 vypadáva šestka bola prijatá 7 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť to je za, to je proti. Dobre, overíme si to elektronicky. Druhá časť, sa číslo 7, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 19 voči 16. 71 bol stiahnutý, 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 8, kto je za, kto je proti. Dobre, aj túto musíme overiť e, osmička. Elektronicky hlasujte, prosím. Devätnásť voči 16, rovnaké pomer. Deviatka, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Prijatý. To znamená, že 73 vypadáva, desiatka, kto je za, To je proti, to sa zdržal. Prijatý. 11, To je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal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 Dajme hlasovať elektronicky. Utváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté. 22. To je za. To je proti. Dajme o tomto prosím hlasovať elektronicky. 22. Koniec hlasovania zamietnuté. 23, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. To znamená, že budeme hlasovať o 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijata. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A teraz o návrhu správy. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A správa bola zamietnutá. Ďakujem. Teraz prejdeme k ďalšej správe. Chcete slova? Okay, then we could register your vote. That makes it 16 votes in Dobre, takže 16 eh, za a 16 proti. Nemení to výsledok eh, hlasovania. Aj tak je správa zamietnutá. Um, we are now moving to the next item. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je rozpočtová kontrola financovania mimovládnych organizácií z rozpočtu, to je správa Claire Mundi. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh. Alebo dobre, overíme. Overíme kompromis a elektronicky. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 18 proti 17. Takže tým pádom sa nehlasuje ďalej o dvojke, ktorý je pokrytý Ačkom, taktiež jednotka, návrh 1 je pokrytý kompromisom A. Takže prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 7 za, proti, zdržali sa, zamýta sa. Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci návrh 12, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Overíme to elektronicky. Takže pozmeňujúci návrh 12. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 13. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 14, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. Návrh 15, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 16, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 19, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 18, za, Alebo 19 bola zamietnutá, ako som povedal, takže teraz 18 za, proti. To si overíme elektronicky. 18 elektronicky, môžete hlasovať. The vote is closed on amendment. Zatváram hlasovanie. Je to schválené 18 proti, proti 16. To znamená teraz návrh 17, alebo ten vlastne odpadá, pretože 18 bola schválená, takže 18 schválená, 17 odpadá a teraz návrh 20. To je za, to je proti, to zdržal schválený, návrh 21 za, proti, to si overíme elektronicky, 21 elektronicky, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. 18 hlasov proti 14. Teraz návrh 22 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. Návrh 23 odpadá. Návrh 24 s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? proti, zdržali sa schválený, návrh 25 za, proti, zdržali sa, zamietá sa, návrh 26 za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis C za, proti, overím elektronicky, kompromis C, elektronicky, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený 18 hlasov proti 17. Teraz Pozme sa návrh 32, kto je za. Alebo. Áno, prepačte. Návrh 28. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz sa návrh 32 za, proti, ten si overíme elektronicky. 32 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 28 proti 14 schválené. A teraz stanovisko po zmenách elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 30 za, 2 proti, 3 sa zdržali. Ďakujem. Yes, yes, yes. So, um, um, so are we doing transfers? Or? No, there's none. Okay. Um, As, as the time for, uh, there are, Holmeyer. Pani Holmeyer, sú tu nejaké transfery? No. no. As there are no transfers, no other business. Keďže žiadny, ďalšie veci, žiadne transfery a budúce schôdza 30. júna. Ďakujem.